Uh, Dobrý deň, dámy a páni. Začneme dnešné zasadnutie. Dobrý deň všetkým, vítam vás na dnešnom zasadnutí. Prvým bodom dnešného programu je bod 1, prijatie programu schôdze. Nedostali sme žiadne návrhy Ehm, a preto budem dnešný program považovať za prijatý. Bod 2. Oznámenia predsedajúceho. A tu by som vám chcel oznámiť, že poldeň 12. novembra bohužiaľ bol zrušený. Niekedy máme toľko práce, že nemáme dostatok času a preto, bohužiaľ, tento poldeň bol zrušený. Bod 3. Oznámenie predsedajúceho o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori. Máme zápisnicu stretnutia koordinátorov z 19. septembra. Ak nemáte žiadne námietky, tak by som to uzavrel. Takže táto zápisnica je schválená. A tým sa dostávame k bodu 4. E, upokojte sa, prosím. Ticho, prosím, aby sme mohli začať e, hlasovanie. Ďakujem vám. Začneme teda prvým hlasovaním a to je prevencia chorób žien súvisiacich s vekom. A teraz požiadam e, pani Angel, Angelili, aby sa ujala slova. Pani spravodajkyňa, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. A nie, e, je to len výraz vďaky kolegom za to, že sa tak e, aktívne zapojili do tejto otázky chcem sa vyjadriť k pozmeňujúcemu návrhu 33, ktorý som vlastne inicializovala sama. Tam je problém s prekladom a som si istá, aspoň v anglickej verzii ten problém je v, v talianskom texte. E, je tam spojenie primary health care, e, primárna e, zdravotná starostlivosť a v angličtine private health care to znamená súkromná zdravotná starostlivosť, takže je to primary, primárna sa preložila ako private, e, súkromná. To je samozrejme nesprávne a e, keďže tu hovoríme o rozdelenom hlasovaní, tak e, sa chcem len ubezpečiť, že všetci máte správne jazykové verzie. Je to teda primárna zdravotná starostlivosť, nie private, teda nie súkromná. Ďakujem za objasnenie, lebo toto je skutočne rozdiel. Rozdiel medzi private a primary je evidentný. A z, najmä z môjho pohľadu skutočne ten rozdiel je evidentný. Chcem sa ešte, ešte spýtať, či zelení chcú e, ešte toto vzdelené hlasovanie, či ešte na tom stále trváte. Pochopil som to tak, že ste to chceli, ale za týchto okolností sa pýtam opäť, keď sme si objasnili rozdiel medzi private a primary, takže nebudeme mať oddelené hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 33. E, e, a teraz môžeme začať e, hlasovanie. A to je pozmeňujúci návrh 75. Kto je za? Proti? E, takže opäť, kto je, kto je za, zvyknite ruky, prosím. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to budeme musieť skontrolovať. Pozmením si návrh 76, e, hlasovanie sa začalo. schválené, prijaté. A teraz e, pozmeňujúci návrh 77, oddelené hlasovanie, takže začneme prvou časťou, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 78 za, proti, zdržali sa, prijaté. 79 za, proti, zdržali sa, prijaté. 80 za, proti, zdržali sa, prijaté. 81 za, proti, zdržali sa, prijaté. 82 za, proti, zdržali sa, prijaté. 83 za, proti, zdržali sa, prijaté. 84 za, proti, zdržali sa, prijaté. 85 za, proti, zdržali sa, prijaté. 86 za, proti, zdržali sa, prijaté. 87 za, proti, zdržali sa, prijaté. Potom 88. Ešte sa spýtam, či má niekto výhrady proti ústnemu pozmenujúcemu návrhu takže o ňom budeme hlasovať. Za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 89 za, prepáčte, opravuje sa rečník 89 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 90 za, proti, zdržali sa prijaté. 91 za, proti, zdržali sa, prijaté. 92 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 93 a 94 sú rovnaké za, proti, zdržali sa, prijaté. 95 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté 97, 99 e, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 100 za, proti, zdržali sa, prijaté. 101 a 104 sú rovnaké. Aj tu je oddelené hlasovanie. Začneme prvou časťou. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť sa. Takže opäť e, druhá časť za, proti, zdržali sa. Nie je ľahké to takto odhadnúť, takže skontrolujeme druhú časť, si overíme e, oddelené hlasovanie 111 104, hlasovanie sa začalo. Hlasovanie ukončené. Je to jasne prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 102. Tu chcem niečo objasniť. Vo vašich materiáloch sa zdá, že to je len jeden pozmenujúci návrh a že 103 je oddelené hlasovanie, ale je to presne naopak. 102 je oddelené hlasovanie a 103 nie je oddelené hlasovanie. Ale ten text k 103 je správny, ale mal by byť napojený na 102. E, je to, je to jasné, je totiž dôležité, aby ste toto chápali. Takže budeme hlasovať, ma, mať oddelené hlasovanie o 102, ale nie o 103. Takže oddelené hlasovanie o 102 za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 103 za, proti, zdržali sa, prijaté. 106 za, proti, zdržali sa, prijaté. 105 e, tak ten vypadáva a teraz sa dostávame k 107 e, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 108 za, proti, zdržali sa prijaté, 109 za, proti, zdržali sa prijaté, 110 za, proti, zdržali sa prijaté, 111 za, proti, zdržali sa prijaté, 112 za, proti, zdržali sa prijaté, 113 za, proti, zdržali sa, prijaté. 114 za, proti, zdržali sa, prijaté. 115 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. E, Takže máme tu 120, nasledujúcu za, proti, zdržali sa prijaté, 121, 123 sú rovnaké, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. E, takže 122 vypadáva a 124 za, proti, zdržali sa prijaté. 125 za, proti, zdržali sa prijaté, 126 za, proti, zdržali sa prijaté, 127 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz eh, pozmenujúci návrh 134 za, proti, zdržali sa, prijaté. 135 za, proti, zdržali sa, prijaté. 136 za, proti, zdržali sa, prijaté. 137 za, proti, zdržali sa, prijaté. 138 za, proti, zdržali sa, prijaté. 100 39 za, proti, zdržali sa prijaté, 140 za, proti, zdržali sa prijaté, 141 za, proti, zdržali sa prijaté, 142 za, proti, zdržali sa prijaté, 143 za, proti, zdržali sa prijaté, 144 za, proti, zdržali sa prijaté. 147 za, proti, zdržali sa prijaté. 145 e, vypadáva, 146 za, proti, zdržali sa prijaté. 148 za, proti, zdržali sa prijaté. 150 za, proti, zdržali sa prijaté prijaté. 149 za, proti, zdržali sa, prijaté. 151 za, proti, zdržali sa, prijaté. 152 za, proti, zdržali sa, prijaté. 153 za, proti, zdržali sa, myslím, že si to musíme skontrolovať, 153 teda, hlasovanie sa začalo o pozmeňujúcom návrhu 153. Hlasovanie sa skončilo. Zamietnuté. A teraz 155 za, proti, zdržali sa prijaté. 156 za, proti, zdržali sa prijaté. 157 za, proti, zdržali sa prijaté. Skontrolujeme si 157. Hlasovanie sa začalo o 157. Hlasovanie sa skončilo. Zamietnuté. 158 za, proti, zdržali sa prijaté, 159 za, proti, zdržali sa prijaté, 160 za, proti, zdržali sa, prijaté. 161 za, proti, zdržali sa, prijaté. 162 za, proti, zdržali sa, prijaté. 163 za, proti, zdržali sa, prijaté. 164 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz sa dostávame k pozmeňovaciemu návrhu 170, 170 za, proti, zdržali sa prijaté, 171 za, proti, zdržali sa prijaté, 172 za, proti, zdržali sa prijaté, 173 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté, a teraz budeme hlasovať o 176 za, proti, zdržali sa prijaté, 177 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 178 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté a teraz 185 za, proti, zdržali sa prijaté, 186 za, proti, zdržali sa prijaté, 187 za, proti, zdržali sa prijaté, 188 vypadáva a teraz 189 za, proti, zdržali sa. Myslím, že si to skontrolujeme, teda 189. Hlasovanie sa ukončilo, je to zamietnuté. 190 za, proti, zdržali sa prijaté. 191 za, proti, zdržali sa prijaté. 192 za, proti, zdržali sa prijaté. 193 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa prijaté 10 za, proti, zdržali sa prijaté 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 12 za, proti, zdržali sa, prijaté 14 za, proti, zdržali sa, prijaté 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 22 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmením si návrh 25 za, proti. Ešte raz prosím, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa prijaté, 27 za, proti, zdržali sa prijaté, 28 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz 33, pozmenujúci návrh 33, to už nie je oddelené hlasovanie, ale bežné hlasovanie, takže e, za proti, zdržali sa prijaté, 34 za, proti, zdržali sa. Myslím, že si to skontrolujeme. Myslím, že som to nezachytil. Takže otvorené hlasovanie. Hlasovanie sa skončilo. Dobre. Zdalo sa, e, že možno zlyhal troška e, preklad, pretože polovica z vás zareagovala, polovica nie. Tak sa na to pozrime. Prijaté. E, teraz pozmenujúci návrh 35. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté 36, 38 e, budeme hlasovať spoločne za, proti, zdržali sa prijaté, 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Musíme sa ešte vrátiť k pozmeňujúcemu návrhu 30, e, ktorý som vynechal. Takže budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 30. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Myslím, že teraz sme pri pozmeňujúcom návrhu 39. Budeme teda hlasovať o návrhu 39. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. 41 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 44 za, proti, zdržali sa, prijaté. 45 za, proti, zdržali sa, prijaté. 47 za, proti, zdržali sa prijaté. 46 za, proti, zdržali sa prijaté. 48 za, proti, zdržali sa prijaté. 49 za, proti, zdržali sa prijaté. 50 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa ešte raz, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 53 za, proti, zdržali sa, prijaté. 52 za, proti, zdržali sa, prijaté. 54 za, proti, zdržali sa, prijaté. 55 vypadáva, takže 56 teraz budeme hlasovať za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa prijaté. 58 za, proti, zdržali sa prijaté. 60 za, proti, zdržali sa prijaté. 59 za, proti, zdržali sa prijaté. 61 za, proti, zdržali sa prijaté. 62 za, proti, zdržali sa prijaté, 63 za, proti, zdržali sa prijaté, 64 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 65 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 66 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 68 za, proti, zdržali sa prijaté. Takže 67 e, nevypadáva, takže budeme o nej hlasovať 67 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 69 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 70 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 72 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Skontrolujeme 72, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. 71 vypadáva, takže teraz 73. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 73. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Môžem vás požiadať, aby sme o zvyšku hlasovali v bloku? Takže zvyšok urobíme v bloku, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďakujem vám a teraz budeme eh, hlasovať o celom uznesení ako takom. Hlasovanie je otvorené. Ešte stále je hlasovanie otvorené. Čakáme, že budú hlasovať ďalší ešte. Ešte niektorí nehlasovali, ešte nám chýba jeden. Dobre, hlasovanie sa skončilo. Je to jednoznačne prijaté. Blahoželáme spravodajkyni. Thank you. Uh, Zoberte si ďalší hlasovací zoznam. Ide o sexualizáciu dievčat. Pani Skřidleská, chcete sa vyjadriť? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa naozaj srdečne poďakovala všetkým. Všetkým poslankyňam a poslancom tohto výboru za predloženie podmaňovacích návrhov. Ako viete, bolo ich 144. A iba v prípade 22 som si napísala minusko, takže bola to naozaj veľmi otvorená spolupráca so všetkými politickými skupinami. Dohodli sme sa na tom, že odsek 11 vypustíme. A k tomu by som chcela povedať, že Pozmenujúce návrhy 76, pardon, 96, 92 a 94. Tieto som nemohla akceptovať z dielne pána predsedu, pretože dievčatá vo veku asi 9 rokov ešte nie sú vo veku, kedy by ich mali informovať o reproduktívnych schopnostiach, o antikoncepcii a tak ďalej, ale boli tam aj veľmi pozitívne pozmaňovacie návrhy, ktoré som označila pluskom, takže dúfam, že moju správu podporíte širokou väčšinou. Ďakujem. Dobre teda, takže poďme hlasovať. Spravodajkyňa sa vyjadrila, že sú tu nejaké problémy s hlasovacím zoznamom hlavne 94, tam by ste to chceli objasniť, že by to malo byť doplnenie k 94, je to tak? Yeah, so, so. Áno, tak to je. Áno, dáme vám slovo, keď sa k tomu dostaneme, aby ste to mohli objasniť. Takže začíname 46, 46 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 45 za, proti, kto sa zdržal, Overme to. 45. Hlasovanie je otvorené. Za EPP hlasuje o jedného poslanca viac než je dovolené. Teraz končím hlasovanie. Ešte raz to radšej správme. Pretože za EPP hlasovalo viac poslancov, než je dovolené. Takže hlasovanie sa opakuje. Už je to v poriadku? I think you can put in more because you take it, yeah. Okay, we Takže vy ste stiahli vašu kartičku, dobre. Takže 45 opakujeme hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Ešte môžete hlasovať. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz 44. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 47 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 50, to bolo stiahnuté, takže 49 nie, ani to nie. Takže ústny pozmeňovací návrh spravodajkyne. Má niekto nejaké námietky proti tomuto návrhu, prosím? Žiaľ bez mikrofónu. Prepačte, ja som nemala čas si to preštudovať. Dostali sme to až včera večer veľmi neskoro, takže ja mám námietku. Áno, takže bola znesená námietka, nemôžeme hlasovať o tomto návrhu. Čiže musíme pokračovať 48. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 51. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 53 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 54 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Ďalší ústny pozmeňovací návrh. To odpadá, čiže pokračujeme 55. Päťdesiat deviatkou, päťdesiat deväť. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Samozrejme, že to môžeme overiť. Návrh 59, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Teda 60, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté 61 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 62 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 63 nie. Teraz ústny pozmeňovací návrh, takže znova tá istá otázka. Má niekto námietky proti tomuto pozmeňovaciemu návrhu? Áno, áno, ja mám znova námietku, hovorí pani Tomsen, nemohla som si to pozrieť. Dobre, takže to nehlasujeme. Pokračujeme 64, 64, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté 65 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 65 chceme overiť, takže 65 overenie, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 67 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 68 nehlasujeme, ani 66, takže 69, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 71 za. Chcete overiť 69? Nech sa páči. Elektronické hlasovanie 69. Yeah. 71 za proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Teraz 70, kto je za? Chcete 70 71, nech sa páči. Koniec hlasovania. Prijaté. Za každým to musíme overovať. Návrh 70 teraz. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 72 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Chcete to znova overiť? Asi to bude rovnaký výsledok. prijaté. Teraz 73, kto je za, kto proti. To musí byť predsa zamietnuté. V tom prípade nezdvíhate poriadne ruky. Dobre, overme 73, ešte overíme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania jedným hlasom, prevahou jedného hlasu prijaté. elektronicky 74. Poďme rovno hlasať elektronicky, aby sme nemuseli všetko robiť dvakrát. Konec hlasovania. Prijaté. 76, 81, 75, 82 teda nebudú hlasované. Pokračujeme 80, 80. Otváram hlasovanie o 80. Konec hlasovania zamietnuté o jeden hlas. Čiže teraz pokracujeme 83, 83. Elektronicky, rovno elektronicky 83. Návrh 80 bol zamietnutý. Je, ale 74 bola prijatá, to znamená, že 84, to je na 84, čiže 84 rovno elektronicky, hlasujte prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Čiže 85, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 86 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 1 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 91, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Overíme 91, elektronicky 91. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 92, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Overíme 92. Koniec hlasovania. Prijaté o dva hlasy. 96, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 94 ústny pozmeňovací návrh, takže dávam slovo spravodajkyni. Nech sa vám páči. Lebo ste k tomu chceli navrhnúť doplnenie. nie všetko je tam v poriadku. Ten hlasovací zoznam sedí, ako je. Dobre, takže poďme hlasovať. Má niekto prosím nejakú námietku proti ústnom pozmeňovaciemu návrhu? Pani spravodajkyňa, objasníte nám to? Pozrite si poslednú stránku vášho hlasovacieho zoznamu, hovorí pán predseda. Takže, dámy a páni, spravodajkyňa, na konci zoznamu odsek 10 hovoríme vzhľadom na vek alebo primeranie veku. Takže toto je ten pozmaňovací návrh. But Okay, in that case we, we're not going to vote an oral amendment on, on this. Dobre, takže nebudeme hlasovať o ústnom pozmeňovacom návrhu v tejto forme, ale v tej forme, v akej je to v hlasovacom zozname. Takže, takže ten hlasovací zoznam bol správne naformulovaný. 94 nie je s ústnym pozmeňovacím návrhom, je to iba po častiach. Chápeme to všetci? Takže prvá časť 94. Kto je za prvú časť? Kto proti? Kto sa zdržal? Tuším prijaté, ale možno som to urobil príliš rýchlo. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To bolo, tuším, zamietnuté. Chcete to overiť? Dobre. Druhá časť Návrhu 94. Hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté o jeden hlas. Čiže teraz 93. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 97, nie, ten bol stiahnutý, čiže 95, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz je ten ústny pozmeňovací návrh spravodajkyne. Má niekto nejaké námietky? Áno, zelení majú námietky, čiže o tom hlasovať nebudeme. Pokračujeme 98, 98, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, Zamietnuté. Kompromis 2. Chcete overiť 98? Nech sa páči. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté. Rovnosťou hlasov. Teraz kompromis 2. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Čiže pokračujeme 104. 104, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. 104 musíme overiť. Hlasovanie otvorené, 104. Konec hlasovania. Prijaté. 105 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. Odsek 11. To hlasujeme oddelenie, čiže kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 107. Kto je za? O prepašte, to odpadá, takže pokračujeme 110. 110. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté mám taký pocit. Ale overme to. 110. Konec hlasovania zamietnuté. Kompromis 3, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Čiže pokračujeme 114, 114 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 115 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Hovoríme 115. The vote is open on 115. The vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. 116 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 118 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 117 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté tuším. Overenie 117, nie, 119, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 125, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 128, pardon, 120, 128, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté 129, za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 126, za, proti, kto sa zdržal, prijaté 127, za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 130 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 131 za. Proti. Kto sa zdržal? Overil by som to. 131. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. O jeden hlas zamietnuté. 132 za proti, kto sa zdržal, prijaté. 133 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 134 za, proti, kto sa zdržal, tuším prijaté. Overenie 134, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté. Jednotka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Dvojka. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Trojka a peťka identické. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 4 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 6 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 7 za. Proti. Kto sa zdržal? Overme sedmičku. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 9. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 8. Nehlasujeme. Takže pokračujeme desiatkou. 10 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 11 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 12 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 13 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 14 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Overíme 14. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. S rovnosťou hlasov. Teraz 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 16 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme 18. 18 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 19 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 21 za. Proti? Kto sa zdržal? zamietnuté. 20 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Overíme to. Návrh 20. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. Ja vnímam iba tie zdvihnuté ruky. Ľudia mi hovoria, že sa mám pozerať na koordinátora, ale ja neviem, či všetci pôjdu hlasovať podľa koordinátora. Takže musíte poriadne zdvíhať ruky. Ale že žiadate overenie, to mi vôbec nevadí. Keď si neste istí, vždy požiadajte o overenie. To som len chcel takto povedať. Teraz 22. 22. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 23 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Overíme 23. Hlasovanie je otvorené. Prijaté. Teraz 26. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 28. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 27 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 29 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 30 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 31 za. Proti? kto sa zdržal, prijaté. 32 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 33 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 34 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 35 stiahnutá, čiže 36 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 36. Tu overíme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. O jeden hlas. 37 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Overíme 37. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté o jeden hlas. 38. Urobme to rovno elektronicky. 38. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté o jeden hlas. 39 stiahnutý, takže 40. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 41 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 42 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Chcete to overiť? Dobre, 42 elektronicky, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Teraz je to zamietnuté s prevahou 4 hlasov, teda 43, kto je za, kto proti kto sa zdržal? Prijaté. Takže hlasujeme o celkovom texte uznesenia. A to urobíme elektronicky, čiže hlasovanie otvorené. Ešte jeden hlas chýba. Už končím hlasovanie. Zamietnuté o dva hlasy. 14 hlasovali proti a len 12 za. We, we then moving on to the next item, number six, vote on annual report human rights. Eh, teraz hlasovať o výročnej správe eh, o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2010. Prosím, mohli by ste sa utišiť? Pani Gabriel, chcete eh, sa vyjadriť? Začneme teda hlasovať, a to hneď kompromisom číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 11 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Dvanáctka za, proti, príjma sa. Trináctka za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 14 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 15 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 16 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 17 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 18 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Máme tu protesty, takže je možné, že po, e, môžeme od jednotky hlasovať vlastne unblock. Hlasujeme o 11, do 19. Prepačte, ospravedlňujem sa, pán predsedajúci. Kto je za 19? Proti? zdržal sa niekto? Príjima sa. 20 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 21 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 1 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Preveríme si jednotku. Hlasujeme o jednotke. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A potom môžeme ísť unblock k zvyšku. Nie. Takže všetko okrem osmičky e, e, unblock. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. A potom pozmeňujúci návod číslo 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Teraz celé uznesenie. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Celkom jasne prijaté. Potom tu máme e, hlasovanie o <clears throat> návrhu uznesenia Rady a parlamentu eh, program Spravodlivosť na obdobie 2014 eh, až 2020. Pani spravodajkyňa, chcete sa vyjadriť? Nie? Tak môžeme hlasovať. Pozmeňujúci návrh číslo 4. Myslím si, že môžeme ísť unblock, hovorí pani spravodajkyňa. Nie, z môjho pohľadu hovorí pán predsedajúci. Od 26 áno, z pohľadu pána predsedajúceho. Alebo 25 -ky. No, from, from, from 28 no, no. Od 28, nie? Dáte mi vedieť, keď je to podľa z vás už prípustné. Štyrka za,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 23 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Možno to nevidíte z vašich eh, hlasovacích zoznamov, ale pri prijatí 23, 23 24 vypadáva. Takže 24 vypadáva. si návrh číslo 7 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. To preveríme elektronicky. Sedmička. The vote is closed. Končím hlasovanie. Prijíma sa. To znamená, e, vypadávajú 25 a 6, 8, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. No, no, there, there's no here, okay? So we Uh, uh, Amendment 28. Pozmeňujúci návrh 28, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 9 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 29 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 10 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 31 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 12 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 13 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 32 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 33 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 33 preveríme elektronicky. The vote is closed. It's adopted. Končím hlasovanie, príjma sa. Uh, amendment 34. 34 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 35 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 14 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 1 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 15 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 16 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 17 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 2 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 3 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. A teraz hlasujeme o celom uznesení. Hlasujte, prosím. The vote is closed. Končím hlasovanie a celkom jednoznačne je to prijaté. Ďakujem vám. Teraz bod číslo 8 návrh rozhodnutia rady, ktorým sa zriaduje špecifický program na vykonávanie programu Horizon 2020. Môžeme hlasovať e, po blokoch. Takže e, hlasujeme za celý blok. Za, proti, zdržal sa niekto. Jednoznačne prijaté. Teraz 9 nariadenie e, o európskej demografickej štatistike. Môžeme hlasovať blok: Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Good luck.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 Budem pokračovať v stretnutí a prosím teda usaďte sa. If you please take your seat. Prosím, usaďte sa. A teraz prejdem do uh, švedštiny. Ak naozaj potrebujete sa rozprávať, môžete sa rozprávať eh, vonku, kde je veľa miesta. Naozaj veľa. Okej, då går vi till nästa punkt. Då pratar jag svenska nu. Pokračujeme ďalší bod. Budem teda teraz hovoriť v švedštine. Dostávame sa k bodu číslo 10. Ide o návštevu, menovite z nemeckého spolkového snemu. Tešíme sa, že vás tu môžeme e, vo výbore privítať. Ide o návštevu delegácie členov výboru pre rodinu, starších ľudí, ženy a mládež z nemeckého spolkového snemu v Berlíne. Tešíme sa e, z vašej návštevy a tešíme sa na to, čo nám poviete. Je tu pani Elke Ferner, pani Monika Lazar a samozrejme pani predsedníčka výboru, pani civila euch. Eh, Boli ste tu, eh, eh, ste tu vždy veľmi vítané. Spolupráca medzi národnými a európskymi poslancami je dôležitá. Ide o dôležitú výmenu názorov. Je teda veľmi pekné, že ste nás navštívili a máte teraz slovo. A potom budeme mať diskusiu. Nech sa páči. Pani Lauš. Ďakujem pekne za pozvanie, pani, pán predseda, mo, za možnosť e, vystúpiť. My ako e, delegácia výboru pre rodinu starších ľudí, ženy a mládež Nemeckého spolkového snemu zodpovedný za otázky eh, eh, rodovej rovnosti. Takisto je to pre nás dôležitá téma. Eh, Európsky parlament to viackrát už zdôraznil, že v Európs- na celoeurópskej úrovni si želáme vyváženie obsadenia dozorných rád. V nemeckom spokojnosti je to téma veľmi kontroverzná. Nás preto osobitne zaujíma, ako to vyzerá s diskusiami k tejto téme na e, úrovni EÚ. Príslušné rozhovory v tejto veci sme včera mali i s pani komisárkou Reding, takisto s poslancami a mimovládnymi organizáciami. Ďalšou témou e, z pohľadu zrovnoprávnenia, e, dôležitou tému v tejto veci je E, rozdiel v odmeňovaní e, z rodového hľadiska. I táto e, téma je pod, podmien- na európskej úrovni podmienená smernicou. Mnohé tu treba ešte urobiť rozličné odmeňovanie medzi ženami a mužmi za rovnaké výkony E, tu ešte zostáva veľký priestor na prácu e, a riešenia sa nehľadajú samozrejme ľahko, to netreba zatajovať. Výmena, ktorú máme na e, parlamentnej úrovni, je dôležitá. Konferencia 3. októbra bola veľmi dobrým signálom. Podľa mňa išlo o veľmi jasné, jasné ciele tejto súvislosti. Zrovnoprávnenie je kvalitatívnym e, indikátorom na európskej úrovni a preto tieto veci treba brať vážne. Preto nás samozrejme veľmi teší, e, že e, vzhľadom na to, že v Berlíne nezasadá náš snem, môžeme cestovať, budeme okrem Bruselu aj, aj v Paríži Takže vidíme Belgicko, Franc- Francúzsko a sme určite e, otvorení e, vás privítať samozrejme e, na návšteve v Berlíne. Toľko z mojej strany, aby sa dostali k slovu i kolegyne. Je to na vás samozrejme, pretože vy zasadnutie vediete. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Doplňujúco k, ku kolegyni Lauriš, myslím si, že otázka kvót e, pre ženy v vedúcich pozíciách, tu musíme ísť príkladom. Tí, ktorí sa témou zaoberajú dlhšie, vedia, že čakáme 10 ročia na to, aby sa tu veci pohli. Veľa sa toho neudialo, preto si myslím, že by sme využiť, mali využiť všetky možnosti na to a preskúmať možnosti, ktoré by mohli využiť parlamenty európsky či iné, aby sme spoločne v tejto veci e, pokročili. Včera sme mali možnosť hovoriť s pani e, komisárkou Reding a dúfame, že i tento rok komisia predloží návrh. Je to však len krok prvý a otázka znie, ako sa e, k tomu postavia národné vlády, do akej miery môžu národné parlamenty to hlasovanie ich vlád stanoviť na euro- bruselskej úrovni a do akej miery Európsky parlament e, snáď návrh komisie bude môcť zlepšiť do tej miery, že e, sa poskytne maximum možnosti, aby sme e, sa posúvali vpred rýchlejšie než za posledných 40 rokov. Ešte otázka z mojej strany k tým ťažiskovým e, témam e, rovnaké odmeňovanie a ženy na vyšších pozíciách. To už nebudem opakovať, tu je náš názor rovnaký. E, potrebné je urobiť viac v Nemecku i pokiaľ ide o vašu podporu z úrovne EÚ, ale ešte téma ďalšia, to znamená smernica o ochrane matiek. Za posledné dni sme počuli, že návrhy, ktoré sa predložili sú na mŕtvom bode. Možno e, by sme sa mohli dozvedieť od pani, pani Estrela, tak povediať z prvej ruky, aké máme teraz, aký máme manevrovací priestor, je možný kompromis. Toto všetko je samozrejme ťažké, keď my nie sme priamo pri e, týchto výmenách, takže by som rada využila toto stretnutie na výmenu názorov s vami. Ďakujem. Ďakujeme pekne, hovorí pán predsedajúci. A teraz by sme mohli e, dať slovo e, poslancom, poslankyňam tu v sále. Pani Luling je prvou rečničkou. Pokúsim sa hovoriť po nemecky, pán predseda a milé kolegyne zo Spolkového snemu. Krátko e, odpoviem na vaše kratučké otázky, pokiaľ ide o tie kvóty Naša, tá téma je tu tak kontroverzná, ako aj u vás vo politických skupinách i medzi politickými skupinami. Povedať vám musím toľko, že si kladiem viacero otázok, pokiaľ ide o náš systém e, slobodného hospodárstva, nemám nič, e, trhového hospodárstva, nemám nič proti kvótam, keď sa tak dohodnú strany a keď sa domnieva tá či ona krajina, že vo verejných inštitúciách majú byť kvóty, je to prípustné. Trošku mám však problém s kvótami e, v e, inštitúciách súkromných, v, vo, v firmách. My budeme potom súkromným firmám predpisovať, čo majú robiť. E, uvedomiť si treba, že právo obchodných spoločností v Európe sa líši. Ja som z Luxemburska a naše právo obchodných spoločností napríklad nepozná e, dozorné rady, ale e, rady správne, ale tie majú úplne iný štatút ako dozorné rady e, predstavenstva. Takisto pani Reding je z Luxemburska. Hovorila som s ňou, pretože sa tu teraz robí naozaj cirkus kvôli vymenovaniu muža do direktória Európskej centrálnej banky. Pani Reding povedal, že to e, je neprípustné, aby som ja navrhovala kvóty pre predstavenstva. To nikdy neurobím. V výbore Ekon na to pripravujeme vypočutie. Od maja je uvoľnené miesto teda pokiaľ ide o Európsku centrálnu banku, v tom riaditeľstve tá, tam je e, tam e, nie je obsadené miesto, je tam 6 ľudí, a, ale je tomu tak, že už rok a pol v predstavenstve Európskej banky nie je žena. Za tohoto 1,5 roka boli vymenovaní traja muži, Belgičan, Francúz a Nemec tu nikto ne, nepovedal, že tých si treba vy, e, vypočuť. Určite existuje viac možností nájsť v nejakej krajine so 40 miliónmi viac, e, je ľahšie nájsť ženu ako, ako, ako v krajine, kde je e, oveľa menej obyvateľov a 40 za, cudzincov. Samozrejme, Európsky parlament je, je silný proti e, e, malým a slabý proti silným. Zasa ďalší príklad tohoto postupu. Že nám týmto cirkusom vôbec e, neprospieme proti kandidatúre. Naozaj e, skôr zlá služba sa tým urobí. Na to si treba spomenúť parlamentu sa takisto urobí zlá služba, pretože väčšinou e, v končnom dôsledku my máme právo byť len vypočutí, máme vlastne konzultatívne právo pri týchto vymenovaniach. A, a e, rada sa na to len prenies, môže preniesť, keď chce. Chcem tomu, chcem tomu dodať len toľko. Som e, v tomto parlamente najstaršou ženou v roku 65 som bola najmladšou členkou. E, robím politiku e, pre ženy. Odkedy robím politiku ako takú? Nejakých 40 rokov. I viac. A chcem vám povedať, že sme dosiahli rôzne veci. Ale e, rozumom, nie nerozumne, tak ako ho tu nerozum praktizujeme na rôznych oblastiach, aj v oblasti ochrany matiek, tým nedosiahneme nič a to sa teraz aj dokázalo. Toľko ku kvótam. Pokiaľ ide o rozdiel v odmeňovaní na základe e, rodovej diskriminácie, diskriminácie, to sú tieto rozdiely, tie čísla sú však iba priemery. Nehovoria v skutočnosti nič o tom, či je e, rovnaká práca za, e, za či je rovnaká pláca za rovnakú prácu. U nás v Luxembursku sú vodiči autobusu, ktorí za E, zarábajú oveľa menej ako iní vodiči e, autobusov, lebo tí vo verejnej službe sú oveľa lepšie platení než v súkromných firmách. To však e, kazí výpovednú hodnotu celých štatistík. Pred mnohými rokmi pri búme oceliarského priemyslu sa vyrobila celoeurópska štatistika o platoch u robotníkov, ktorí pracujú e, e, v manuálnych pracovných miestach a Luxembursko bolo veľmi na chvoste. A prečo? Pretože naše hospodárstvo a oceliarstvo v ňom e, a, a, a, a tam sa vbrali, napríklad v, baň, v banickom priemysle a inde, tomto, v, to, v, tejto, v tejto rubrike štatistík len upratovačky, takže to vôbec nič nevypovedalo. Ostatní neboli braní ako manuálne činnosti, takže táto smernica, čo nám vlastne ukazuje, je veľmi dobrá, ale mohla by som vám uviesť príklady, ale bolo by to nudné. Čo smernica a, z roku e, čo smernica dosiahla e, smernica číslo 7540, ale treba mať naozaj odvahu keď ich nechcete diskriminovať. Už sa v Luxemburgu, napríklad v, v keramickom priemysle, keď sme ešte mali, s, s, zarábali e, muži e, oveľa menej ako v e, baníckom priemysle alebo v oceliarstve. Je to dobrá smernica, e, táto smernica, ale treba ju len implementovať Keď sa pozrieme na príklady, kde sa táto smernica ne, e, nepoužíva, treba e, vzniesť žalobu. Viem o e, Pomohla som, pomohla som po, predložiť žalobu pre jeden región, kde e, upratovačky zarábali menej ako muži, ktorí upratovali. Išlo. E, spätne musela, musela komúna týmto ženám zaplatiť 25 e, e, miliónov, za čo som si zaslúžila potom, potom pozvanie a šampanské. Nechcem e, uvádzať ďalšie príklady. Myslím si, že je nesprávne povedať, že potrebujeme novú smernicu. Smernica z roku 75, kedy nás bolo 9, teraz je nás 27 štátov nebudeme mať už lepšiu. Tá, tá, túto smernicu by sme si mali ponechať, že veci sú také, aké boli. Ani s Veľkou Britániou nezískame nič lepšie, než sme mali, než to, čo máme má e, v smernici pre, z, o rovnakom odmeňovaní za rovnakú prácu. Keď chcete e, diskriminovať, tak sa odvolávate na túto smernicu. A ešte k e, ochrane matiek Túto správu som nepodporila, pretože som vedela, že rada ju nepodporí. A pretože som bola toho názoru, že sme veci preťažili, je to smernica o ochrane matiek. A keby sme boli urobili to, čo komisia navrhovala, tak už by sme po dva roky boli dosiahli pokrok pre ženy v rôznych krajinách kde e, majú len 14 týždňov, u nás je 16 týždňov, ja s tým nemám problém. E, samozrejme, keď e, je to spojené s kojením, tak je to 20 týždňov. Ja s tým problém nemám. Veci sme však prehnali, len preto, že chceme 20. To v niektorých krajinách ide prideleko. Takisto sme to prehnali, pretože máme rodičovskú dovolenku, otcovskú to všetko sme do toho natlačili. Bola som tiež spravodajkyňou o smernici, pokiaľ ide o rovnaký prístup k samostatne zárobkov činným. A tam išlo tiež o sociálne zábezpeky a ochranu matiek. Túto správu som robila e, e s rozumom. Tiež som nepresadila všetko, čo som chcela, ale dosiahla som to, že sme sa posunuli o krok ďalej a to, a to rozumne. Vieme, že keď máme postup spolurozhodovania a postupujem rozumne, vieme, čo si dosiahnuť. A správa o ochrane matiek Európskeho parlamentu je vzorovým príkladom nerozumu, ako, sa, nez, ako nezaobchádzať e, so spolurozhodovaním. Nuž a pri týchto slovách svoje úvahy ukončím. Uh, do you want to react? Ďakujem. Uh, teraz uh, by sme si ešte mohli vypočuť uh, niekoľko ďalších príspevkov. Pani Estrela, prosím, a potom odpovieme. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem privítať naše kolegyne z Nemeckého spolkového snemu a chcela by som e, zároveň poďakovať za otázku, ktorú e, sme počuli o e, nariadení o materskej dovolenke. O smernici o materskej dovolenke. Vzhľadom na to, že Mm, Európsky e, parlament v októbri 2010 schválil e, príslušnú správu a od tej e, doby je vlastne celá záležitosť zablokovaná na rade. Ehm, napriek rôznym iniciatívam, ktoré sa už podnikli, zo strany Európskeho parlamentu, konkrétne e, prostredníctvom ústnej otázky a listu, ktorý sme poslali Dans, dánskému predsedníctvu a prostredníctvom rôznych stretnutí, ktoré sa realizovali s rôznymi predsedníctvami. Napriek tomuto všetkému a napriek aj veľkej snahe polského predsedníctva zameranej e, na tý, túto otázku napríklad e, v rámci výboru pre sociálne záležitosti. Napriek tomuto všetkému a napriek všetkej snahe parlamentu aj rôznych predsedníctiev, aj napriek snahe komisie, pravdou zostáva, že ešte nedošlo k žiadnej reakcii zo strany rady, oficiálnej reakcii. A kým takáto reakcia rady nepríde, tak nebude možné aby sme e, začali rokovanie. E, z našej strany e, je ochota na dialog, neformálny dialog, aby sme mohli zistiť, aké sú tie body, kde sa schádzame, kde sa približujeme vzájomne a aké sú body, ktoré nie sú priateľné pre radu. Zo strany rady však neprišla žiadna, neprišiel žiadny prejav ochoty nastoliť dialog, hoci by to bol e, čo len neformálny dialog. Vieme, že e, sú členské štáty, ktoré by chceli rokovať a vieme aj, že sú iné členské štáty, ktoré sú proti a preto je veľmi dôležité, aby sme mali podporu e, národných parlamentov a preto tu vyzývam kolegyne, aby v nemeckom spoltovom sneme v prípade, že sa o tejto otázke bude diskutovať, aby, aby túto otázku podporili, aby urobili všetko, e, čo môžu v tejto otázke urobiť a to určite uvítame, bude to veľmi užitočné táto otázka teda bola niečím, o čom sa veľmi v tomto parlamente diskutovalo. To hlasovanie bolo veľmi vedomé, uvedomelé a moja správa bola schválená veľkou väčšinou. Vieme, že doba je zložitá, prežívame obdobie krízy, ktoré tu predtým nikdy nebolo eh, v takej intenzite a preto možno tieto opatrenia môžeme prijímať len e, v určitých fázach. E, táto e, smernica po 19 rokoch už nie je aktuálna, už nezodpovedá potrebám rodín, detí, žien v Európe. A preto by sme chceli, aby sme mohli urobiť ďalší krok dopredu, v aktualizácii legislatívy a e, môžeme teda akceptovať to, aby sa táto legislatíva realizovala alebo uplatňovala vo fázach. Už sme o tom hovorili aj v nadväznosti na Európu, stratégiu pre Európu 2020. To znamená, že e, ten návrh parlamentu by sa mohol v plnom rozsahu aplikovať e, do roku 2020. Chcela by som zdôrazniť, že e, zo strany parlamentu je veľká otvorenosť preto, aby sme našli konsenzus tak, aby sme tieto právne predpisy mohli pozmeniť a v prvom rade by sme chceli, aby aj rada bola takto otvorená, tak, aby sme nastolili e, čo len neformálnu, neformálne rokovanie, tak aby sme potom dospeli k potrebnej dohode, preto aby sme mohli e, zaviesť tie legislatívne zmeny, ktoré sú potrebné. No a pokiaľ ide ešte o e, ide o otcovskú dovolenku, e, máme teda smernicu o, e, aj o tejto otázke, máme aj smernicu o materskej dovolenke a možno by komisia mohla e, sa ujať iniciatívy, pokiaľ ide o otcovskú dovolenku. My by sme boli ochotní takýto návrh analyzovať zaoberať sa otázkou otcovskej dovolenky a príslušnej smernice. Otcovstvo aj materstvo sú v podstate dve stránky tej istej mince a my musíme e, sa snažiť obhajovať spoločnú zodpovednosť, zdieľanú zodpovednosť, lebo za deti nezodpovedajú len ženy. A preto nám ide o to, aby sme zosúladili rodinný život a pracovný život, a to tak, e, pokiaľ ide o ženy, ako aj o mužov. Spoločnosť sa vyvíja a my musíme tento vývoj sledovať a to znamená, že musíme sledovať aj tie potreby, ktoré z tohto vývoja vyplývajú ešte raz vás vítam v Európskom parlamente a želám vám eh, veľa úspechov v ďalšej práci. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. A teraz dám slovo ešte ďalšiemu rečníkovi, potom prídu odpovede a potom budeme pokračovať podľa zoznamu rečníkov. Pani Bajorová, prosím. Ďakujem veľmi pekne že ste mi dali možnosť vystúpiť. Naozaj sa veľmi teším, že ste prišli. Vítajte u nás. Vážené poslankyne Nemeckého spolkového snemu, je tu mnoho vecí, ktoré tu odzneli. Mne so všetkým súhlasím. Je potrebné zaoberať sa reálnymi politickými možnosťami, čo sa dá a nedá dosiahnuť zo strednodobého dlhodobého hľadiska. Čiže aj to načasovanie je naozaj veľmi, veľmi podstatné. Nevždy sme schopní predpovedať, kedy by čo mohlo byť prijaté. Rozhodnutia sú často zablokované veľmi dlho, trvá, kým sa príjmu. Naozaj by bolo dobre, keby to všetko išlo rýchlejšie, ale nie je to realistické. A vidíme, že čím dlhšie trvá príjmanie rozhodnutia o nejakých minimálnych štandardoch, o to ťažšie je dopracovať sa takýmto štandardom v oblasti sociálneho zabezpečenia a tak ďalej. Pokiaľ ide o ten rozdiel v odmenách pre mužov a ženy, upresnila by som jednu vec a to, že tie štatistiky, ktoré sa aj teraz nachádzajú na stránke Eurostatu, 16,4 to je ten rozdiel medzi mzdami rodovo podmienený. To sa ale neobjavuje všade ten rozmer tohto fenoménu často vyplýva z toho, že sa využíva ukazovateľ hrubej mzdy, priemernej hrubej mzdy. A v prípade kvalifikovanejších prác, e, tam vôbec nemáme zodpovedajúce štatistiky, takže toto je moja reakcia na to, čo povedala pani Luling, že je potrebné obratiť sa na súd, že je potrebné bojovať za svoje práva. Ja osobne si myslím, že je potrebné zostať realistický, Napríklad, e, pokiaľ sa obratíte na súd vo Veľkej Británii, tak tam vás to nič nestojí. Naopak v iných krajinách, u nás napríklad je to veľmi, veľmi drahé. Takže tá legislatíva, ktorá je už časne Takže čo by sme mohli spraviť na to, aby lepšie fungovala tá legislatíva? Máme tu už nejaké osvedčené postupy, ktoré sa uplatňujú v niektorých členských štátoch, takže prečo si ich nevziať za vzor, prečo sa nimi neinšpirovať? Tento rok napríklad komisia prislúbila, že predloží návrh, ktorý by napríklad umožnil um, kolektívne žaloby. A kolegovia povedali, že Keby tu takáto možnosť bola, tak by to iste bolo napomocné aj v tej problematike, o ktorej tu dnes hovoríme. Takže je potrebné identifikovať tie rôzne možnosti, ktoré sa ponúkajú a potom byť realistický, naozaj hľadať také riešenie, ktoré sa bude dať realizovať a povedie k požadovaným výsledkom takže aby ženy nemuseli ešte 100 rokov čakať, kým sa odstraní tento rozdiel v odmeňovaní. Ďakujem, môžete teraz e, odpovedať a potom budeme pokračovať podľa zoznamu rečníkov. Máte slovo, prosím. Áno, len stručne by som reagovala na to, čo tu odznelo. Nechcem sa viedbať úplne ku všetkému do podrobnosti, pani Luling. Áno, iste je často ťažké nájsť tú správnu cestu. Preto prebieha aj tá diskusia, ale ja osobne si myslím, že stanovanie kvót v dozorných radách kde ide o nástroj kontroly Nejde o predstavenstvo, ktoré riadi firmu priamo. Ja si myslím, že diskusia vedie k tomu, že keď sa pozrieme na tie rady od krajiny k Ukrajine, Samozrejme, mm, sú tam nejaké odlišné trošku špecifika, ale vidíme, že tie rady naozaj e, majú skôr mužov ako členov. A ja si myslím, že na európskej úrovni ale aj v Spolkovej republike Nemecka, Nemecka, Nemecká republika, že tam vlastne naša úloha je podporovať um, zrovnoprávnenie. To je napísané aj v našej ústave. A keď na týchto úrovniach, kde naozaj ide o mocenské vzťahy, výkon moci, keď eh, tam nebudú zastúpené takmer žiadne ženy, tak na prvý pohľad vidíme, že ženy nemôžu mať, nemajú taký vplyv, ktorý by si zaslúžili vzhľadom na ich schopnosti, na ich vzdelanie a tak ďalej. Čiže preto podporujem kvóty. Hoci som zvyknutá z dlhého politického pôsobenia e, postupovať rozumne, e, to je v poriadku, ale niekedy je naozaj potrebné sa k veciam vyjadriť, povedať jasne svoj názor a preto sa venujem tejto otázke aj v spolkovom sneme. A ženy aj v konzervatívnom kruhu e, sú dostatočne odvážne na to, aby túto tému nastolili. Ale samozrejme, že bez podpory mužov to nepôjde. Takže potrebné, aby sme naozaj bok po boku túto tému tlačili. To, že tu máme rôzne odmeny a to, že sa o tom e, dá hovoriť iba vtedy, keď sa porovnávajú jablka s jablkami a nie jablka s hruškami. Čiže otázka štatistík. Toto tiež ešte zatiaľ nebolo vyriešené. A hlavne mladé ženy sa na nás obracajú s tým, že tie rokovania o vstupnej mzde sú v ich prípade úplne iné ako e, v prípade mladých mužov. To sa nabaluje, keď príde rodina, teda kedy je potrebné sa ako keby ospravedlňovať za to, že ženy chcú byť aj matkami, že sú splniť svoje úlohy aj v rodine. Až takýmto spôsobom potom sú brzdené, často sú podvedené, pokiaľ ide o ich kariérny postup a možnosť seba realizácie v práci. Mám na mysli aj odmenu, spravodlivú odmenu za odvedené výkony. A znova opakujem, je to dvojité zaťaženie. Nie je to, že by ženy na pracovisku odvádzali menej práce, naopak oni odvádzajú práce viac, keďže majú aj domáce povinnosti v porovnaní alebo viac než eh, ich mužskí konkurenti. Áno, to, že ste vypovedali, že keď sa nejaký dokument, keď sa tam veci preženú, takže potom neprejde a tá mm, teda nič to neprinesie. Takže áno, toto, v tomto s vami súhlasím. A ďalšie kolegy, niektoré vystúpili. teda to, čo som povedala, sa netýkalo iba pani Luling, ale všetkých kolegyň, ktoré vystúpili. Áno, ďakujem pekne, ďakujem pekne, že sa môžeme zúčastniť tohto zasadnutia. Ja súhlasím s luxemburskou kolegyňou 40 rokov politiky za zrovnoprávnenie, ale súhlasím aj s tým, že týchto 40 rokov eh, prinieslo určitých pokrok, určité pokroky, ale naozaj slimačím tempom a rovnaké práva pre ženy a mužov by mali byť pred 21. storočí samozrejmosťou. Opäť som taká trošku netrpezlivá, v tom sa asi líšim od vás. Ja po týchto rokoch som naozaj veľmi netrpezlivá, pretože tu nemáme konkrétne opat- pretože bez konkrétnych uh, zákonných opatrení nič nesiahneme. Dobrovoľnosť nás nikam neprivedie, to vidíme veľmi jasne v Nemecku. My sme sa v Nemecku snažili, bola tu dohoda medzi politikou a hospodárstvom, že sa má v tejto oblasti niečo zmeniť. Máme túto dohodu už 11 rokov a nedosiahol sa ani len maličký pokrok skôr sa to hýbe opačným smerom. Preto si myslím, že zákonná úprava, teda smernice sú s právnou cestou. To sa týka kvót, to sa týka aj rovnakého odmeňovania. Nemôžeme tolerovať to, že musíme e, vychádzať do ulic opakovane a bojovať za rovnaké odmeny. Áno, vieme, že ide o priemerné hodnoty, ale to je ten škandál, veď eh, priemerné hodnoty môžu poukázať na to, že ten rozdiel je väčší, napríklad, že vo vedúcich pozíciách, tam je to možno 16 či 17 ale niekedy to je až 35 v Nemecku v niektorých prípadoch a podľa mňa to už nemôžeme ako ženy ďalej tolerovať to, že sa naša práca hodnotí horšie ako práca mužov. A keďže máme takúto požiadavku, potrebujeme podľa mňa mať smeň, ktorá bude záväznejšia v Európe. Ten váš návrh sa mi veľmi páčil, o, pani Bauer, pokiaľ ide o tú kolektívnu žalobu, teda aby nemusela žena, aby nemusela Mm, žalovať jednotlivo. Často ju od toho môže odradiť napríklad strach zo straty mm, pracovného miesta, ale takáto nejaká kolektívna žaloba, aby táto jedna osoba e, nemusela mať také obavy. Takže mm, na, tom, na tým by sa dalo zamyslieť a potrebujeme väčšiu mieru záväznosti. Ďakujem. Ďakujem vám. A teraz ešte traja ďalší rečníci. a potom e, opäť e, odpovieme. Pani Senišin, ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o kvóty, chcem poukázať na niektoré aspekty, ktoré sa často prehli, prehliadajú. E, kvóty pre ženy nie sú vôbec v protiklade s pravidlami trhovej ekonomiky. Naopak sú potrebné, aby sa zlepšil spôsob fungovania trhovej ekonomiky. Dnes eh, je pomerne veľký odpor pri menov, alebo proti menovaniu, vymenovaniu žien do správnych rád, eh, pretože hm, takto trh eh, vždy vyzeral. Na druhej strane máme špeciálne kvóty pre mužov. V Polsku sú tieto kvóty až 90-percentné, pokiaľ ide o správne rady niektorých firiem a pre eh, akciové spoločnosti je to 98%, ale to vôbec nesúvisí len s inteligenciou mužov alebo eh, s niečím podobným. A muži eh, to nepovažujú za nič, čo by mi malo byť nepríjemné, kým už jen sa očakáva, že by sa k tomu mali stávať ináč. Takže Keby sme toto zmenili, e, tak by e, HDP mohol zrásť až 5 až 7 lebo ženy riadia e, firmy a spoločnosti iným spôsobom, než muži menej riskujú, keby teda to zastúpenie bolo mm, pol na pol, 50 na 50, tak by tie spoločnosti boli riadené racionálnejším spôsobom, než v prípade, keď väčšinou keď je vo vedení firiem väčšina mužov. E, generálni riaditeľia napríklad, e, keď sú e, menovaní, tak sú to väčšinou muži, hoci tí ženskí kandidáti majú častokrát lepšiu a vyššiu kvalifikáciu. Pri menovaní muža do vedenia firmy väčšinou eh, akciová, cena akcií poklesne eh, viac než pri menovaní ženy do vedenia eh, akciovej spoločnosti a preto je teda lepšie menovať do vedenia akciovej spoločnosti skôr ženu, pretože po určitej doby cena akcií opäť stúpne. ani vo finančných výsledkoch nakoniec nie sú zásadné rozdiely, e, ak spoločnosť vedie muž e, a lebo e, žena. Ďakujem. Ďakujem vám. Pani Klevaty, prosím. Prepačte, ja by som len chcela stručne poukázať na to, že musíme 10.50 odísť pretože máme ešte ďalšiu, ďalšie stretnutie, ďalší termín. Okay, I didn't know that. I thought it would be... To som nevedel. Myslel som, že máme čas do 11. Dávam teda slovo pani Klevaty. Ďakujem, pán predseda. Aj ja chcem privítať eh, kolegov, kolegyne z Nemeckého spolkového snemu a chcem sa vyjadriť k dvom otázkam, ktoré sú veľmi dôležité pre mňa. Chcem e, citovať to, čo som si niekde prečítala. Jedna z bank, ktorá prispela k vzniku e, krízy, bola Lehman Sisters bolo Lehman Brothers. Keby to bolo Lehman Sisters, taká kríza by nenastala. To znamená, že aj takýmto spôsobom sa hodnotí tá ochota e, mužov riskovať v podnikaní a riskovať viac než ženy. Mm, pani komisárka Redingová e, hovorí o kvótach, o zavedení kvót e, pre správne rady bank a spoločnosti vo všeobecnosti. Mohlo, mohla by to byť veľmi dôležitá podmienka s pozitívnym vplyvom a účinkom na ženy. Ja by som rada videla ženy vo všetkých e, orgánoch a pozíciách, kde sa robia rozhodnutia, kde sa rozhoduje, pretože by mala existovať rovnováha, e, pokiaľ ide o pracovné zastúpenie mužov a žien e, v práci. A k tomu, čo povedala pani Bauerová, pokiaľ ide o tie situácie v jednotlivých krajinách, v Rumunsku, v mojej krajine, máme e, materskú dovolenku dve, dva roky. Neviem, či je to dobré alebo zlé. Nemáme tu prakticky inú alternatívu pre mladé rumunské ženy. Ženy sa teda môžu v priebehu svojej kariéry rozhodnúť, e, že si vyčerpajú túto dvojročnú dovolenku. Názory na to sa líšia. Myslím, že by štát mal investovať viac do rodín, do toho, aby e, pomáhal a podporoval, materstvo, pomáhal matkám a podporoval materstvo, aby bolo e, ľahšie umiestňovať deti v jasliach a vo škôlkach Myslím, že by sme mali e, dosiahnuť e, aj v Európskom parlamente jednotné riešenie tejto otázky. Pani Morvaj, áno, nemáme už veľa času, takže ja položím jednu naozaj kratučkú otázku našim hostkám z Nemeckého spolkového snemu. Pokiaľ ide o ženskú časť populácie, keď e, si predstavíme nemecké firmy, A keď to porovnáme s tými maďarskými, tak často vidíme obrovské, obrovské rozdiely. A potom nemecké firmy, ktoré pôsobia v Maďarsku, ako by kolonizovali našu krajinu. Vidíme tam naozaj otrasné pracovné podmienky e, aj v nemeckých firmách, ktoré pôsobia v Maďarsku. A týka sa to nielen žien, ale aj mužov, tieto pracovné podmienky. Teda musia pracovať naozaj vo veľmi zložitých podmienkach. Napríklad výpovedná lehota, keď napríklad matka um, sa musí starať o chore dieťa, musí skôr odísť z práce, tak skrátka ju môžu vyhodiť. A k tomu naozaj dochádza v týchto firmách. Takže prídite k nám. Možno by bolo dobre urobiť nejaký vyšetrovací výbor v parlamente, ktorý by sa touto otázkou zaoberal. Podmienkami napríklad maďarských žien, ktoré pracujú eh, v maďarsku v nemeckých firmách alebo keď odchádzajú pracovať do Nemecka, eh, kde často vykonávajú nejakú ilegálnu činnosť, čiže to prostitúcia a tak ďalej, nemajú prístup k legálnemu trhu práce, sloboda pohybu kapitálu vedie k tomu, že podniky z celej Európy môžu pôsobiť v Maďarsku a zamestnávať ľudí za 200-240 eur. Tí tam pracujú naozaj ako takí otroci. Takže aký máte názor na tú skutočnosť, že niektoré naozaj vysoko kvalifikované ženy z Maďarska odchádzajú a pracujú naozaj v otrasných podmienkach vo vašej krajine? Či neli by tu taký vyšetrovací výbor, ktorý by sa zaobral eh, takouto problematikou? Ďakujem. Neviem, či máme čas na to, aby sme mohli zareagovať. A ja mám otázku. Chcel by som vedieť, či diskutujete o účinkoch krízy a vplyvy krízy na tieto otázky nielen v Nemecku, ale aj v iných krajinách. Viem, že je to veľká otázka. Možno nemáme čas na to, aby sme na toto odpovedali, ale mohli by ste sa len stručne vyjadriť k tomu, čo ste eh, si vypočuli, čo sme povedali, čo sme tu počuli. Ďakujem dass die... Um... Áno, ďakujem. No ja si myslím, že tie otázky týkajúce sa ochrany matiek, teda rodičovská dovolenka, to, čo hovorila kolegyňa z Rumunska, to sú podľa mňa otázky, ktoré aj u nás sú naozaj veľmi aktuálne a o ktorých diskutujeme v nemeckom parlamente. A že tu teda sa snažíme nejakým spôsobom posudzovať, či to vyhovuje aktuálnemu vývoju. Máme naozaj matky, ktoré um, nemajú prístup k starostlivosti o deti. A teraz snažíme sa, snažíme sa na tomto pracovať. Pokiaľ ide o otázky kolegyne z Maďarska, myslím si, že naozaj vidíme, že tie životné a pracovné podmienky žien v Európe sú stále veľmi odlišné v závislosti od krajiny. Ja ako právnička veľmi nerada počujem e, takéto e, informácie, kladím sa skú, ako to vyzerá e, s pracovnou ochranou v Maďarsku. Naozaj nepoznám právnu situáciu v Maďarsku, právnu úpravu, ale je potrebná naozaj výmena osvedčených postupov. Bohužiaľ, budeme musieť za chvíľku odísť, lebo nás tlačí ďalší termín. Naozaj vám chcem povedať, že sa nevyhýbam odpovediam, priamo na priame otázky. Ja som v Bruseli tento týždeň už druhýkrát a mm, všetci veľmi dobre vieme, ako je to vždy e, s tým časovým tlakom. Podľa mňa tá výmena je veľmi dôležitá, preto vás srdečne pozývam, ak niekto z kolegyň, kolegov príde do Berlína, príďte prosím aj k nám do výboru. Ja som naozaj mala veľmi dobrý pocit z tejto otvorenosti e, v rozhovore s vami, takže naozaj ďakujem pekne. A naozaj si myslím, že by sme tú výmenu mali, mali posilniť. Ďakujem vám veľmi pekne. Sme veľmi radi, že ste nás mohli navštíviť Je to podľa mňa veľmi zaujímavé pre e, bolo by zaujímavé pre jednotlivých členov nášho výboru, aby navštívili e, váš výbor. Je dôležité, aby sme si takto vymieniali názory a stretávali sa. Povedali ste správne, že nikdy nemáme dostatok času, lebo toho chceme toľko povedať a na to nikdy nie je dostatok času, ale je to teda námet na zamyslenie a E, je to teda niečo, čo každý spracúva mentálne istým spôsobom, ale v každom prípade vám ďakujem za, e, za vašu návštevu. Eh, eh, eh, a teraz môžeme prejsť k bodu 11. Odstraňovanie rodových stereotypov v Európskej únii. Bohužiaľ, spravodajkyňa pani Liotard je chorá a nemohla dnes na túto diskusiu prísť každom prípade e, chcem prečítať e, správu, ktorú nám napísala a dúfam, že si poznamenám všetky vaše pripomienky tak, aby sa všetky teda tie vaše názory dostali späť zasa k pani Liotardovej. Takže teraz e, vám prečítam to, čo vám pani Liotardová chce povedať. Je to po anglicky a preto to prečítam po anglicky. Bolo by ťažké čítať to po anglicky a hovoriť e, to po švédsky. Ďakujem kolegom za predloženie e, pozmenujúcich návrhov. Väčšina z nich sa uberá rovnakým smerom. To znamená, že môžeme dosiahnuť široký konsenzus, pokiaľ ide o túto otázku. A v našom výbore Navrhujem však, aby sme ten text tu urobili čitateľnejším. Veľa pozmenujúcich návrhov sa uberá tým istým smerom a chcela by som sa vyhnúť mm, zbytočnému opakovaniu. Niektoré z kompromisov e, by som podporila, tak aby sme ich zahrnuli e, a dúfam, že to bude takto priateľné. Mm, plánujeme si stretnutie tieňových spravodajcov na e, budúci e, pondelok medzi 4. a 6. E, hodinou v A1D1 a mm, predtým by sa tie kompromisné návrhy mali rozoslať, aby sme mali možnosť prediskutovať ich na zasadnutí. Máme ešte stále dva týždne pred záverečným hlasovaním a Dúfam teda, že sa nám podarí e, dôkladne ich prediskutovať. To je teda správa pani Liotard. Bohužiaľ je chorá, takže tu nemôže dnes byť. Máte však v každom prípade možnosť vyjadriť sa a vzniesť akékoľvek pripomienky, tie sa zapíšu a odovzdajú pani Liotard tak, aby vedela, aké sú vaše názory. Máte slovo. pani Češková. E, ďakujem, pán predseda. Trocha ma mrzí, že tu pani spravodajkyňa nie je, ale aj to je súčasťou života. Chcela som jej poďakovať za túto správu, lebo aj ja som predložila niekoľko pozmenujúcich návrhov a nepochybne v tom, čo vy ste za ňu prečítal, prečítali, má pravdu. To znamená, že väčšina tých pozmenujúcich návrhov svedčí o tom, že myslenie tohto výboru ktoré sa týka rodových stereotypov, je viac menej zhodné, či už sa to zoberie z ktorejkoľvek strany politického spektra. V tomto smere budem ako tieňová spravodajkyňa podporovať veľkú väčšinu týchto návrhov a chcem len zdôrazniť niektoré z nich, ktoré si zaslúžia osobitnú podporu a ktoré sa zhodujú s tým, čo predložili iní tieňoví spravodajci. Násilie páchané e, na základe pohľavia, to je jeden z tých návrhov. Tu sa domnievam, že samotné e, rodové stereotypy vedú k nerovnomenému postaveniu žien a mužov a z toho potom vyplýva aj to, že určitá časť spoločnosti si robí nároky na väčšie práva e, ako tá druhá časť a s tým samozrejme súvisí aj násilie páchané na základe pohľavia a preto by som podporovala všetky e, programy a pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú tejto závažnej problematiky. Okrem toho podporujem pozmenujúce návrhy, ktoré sa snažia bojovať proti horizontálnej a vertikálnej segregácii na trhu práce. Vhodným inštrumentom sú podľa mňa rodinné politiky členských štátov, ktoré treba do tejto problematiky aktívne zapojiť. Okrem toho aj dlhodobé stratégie, ktoré by pomohli zatraktívniť a približniť dievčatám odbory, v ktorých sú ženy na trhu práce stále menej zastúpené. Okrem toho podporujem pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú väčšieho zastúpenia žien v politickom procese a opäť predovšetkým pomocou aktívneho zapojenia členských štátov ktoré by mali presadzovať vyššie zastúpenie žien vo vládach, parlamentoch, na regionálnej aj komunálnej úrovni a samozrejme aj v európskych voľbách. Na záver by som chcela povedať, že som sa bohužiaľ nemohla zúčastniť predchádzajúcej diskusie, hoci tá súvisí s, tým, s touto témou. Podarilo sa mi aspoň časť príspevku, ktorý tu bol prečítaný od kolegyň aj od zastúpenia z, zo spolkového snemu vypočuť si aspoň na internete. A chcela by som povedať jednu vec, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá. Pred desiatimi rokmi by som bola schopná doslova podpísať všetky slova, ktoré, ste poved- ktoré tu povedali, povedala pani kolegyňa Lulingová vo svojom príspevku. Bol veľmi zaujímavý a hovoril o tom, ako rozumne sa máme stavať k niektorým veciam. Po svojej vlastnej životnej skúsenosti, to znamená dve deti, otec mojich detí, mediálna kampaň proti mne, lebo som si dovolila zostať v politike ako, eh, ako, ako tehotná žena. Táto mediálna kampaň ma presvedčila o tom, že práve proti eh, týmto rodovým stereotypom treba bojovať. A to aj pomocou legislatívy, takej legislatívy, s ktorou by som predtým nikdy vnútorne nesúhlasila Týka sa to samozrejme problematiky kvót, o ktorých teraz hovoríme a ktoré sú aj med, ktorá je aj mediálne veľmi známa. Považujem však za veľmi dobrú vec, že sa o tejto otázke vôbec hovorí, že sa do toho zapojila celá spoločnosť, vrátane tej mužskej časti, pretože už len tá diskusia ako taká je obrovským cieľom, hoci by sme nedosiahli ten legislatívny návrh, s ktorým ja ešte stále nie som stotožnená, ale myslím si, že už len to, že sa rozprávame celospoločensky vďaka tomu, že pani komisárka Redingová je tak odvážna žena a nastavila tieto vysoké ciele, tak ten pozitívny výsledok eh, je pozitívnym sám o, sebe a súvisí s touto správou a s rodovými stereotypmi. Preto si myslím a opakujem to vždy, keď žena musí voliť medzi rodinou a profesiou, dostáva sa do konfliktu a musí predovšetkým sa zmeniť v rámci týchto celospoločenských diskusí myslenie, myslenie spoločnosti, zmýšľanie, ako už tu kolegyňa z, zo spokového snemu veľmi vtipne povedala, tak, aby žena nemala pocit, že sa musí ospravedlňovať spoločnosti za to, že chce mať aj svoju kariéru a pritom má rodinu. To bolo veľmi pekne povedané podľa mňa a pod to by som sa podpísala dnes po tých desiatich rokoch, po tých svojich skúsenostiach, skúsenostiach a myslím, že sa to týka aj tejto správy. Chcem na záver poďakovať pani spravodajkyni aj kolegovi a myslím si, že problematika rodových stereotypov je niečo, na čo máme asi všetky rovnaký názor. Ďakujem vám za pozornosť. Eh, Frau Nikolaj? pani Nikolajová. V prvom rade chcem pani Liotard poďakovať za túto správu. Pokúsim sa byť stručná. Bohužiaľ, my opäť a opäť musíme diskutovať o rodových stereotypoch na tejto pôde. Je to pre nás ťažké, pretože veľmi dôležitou otázkou je, ako vlastne môžeme um, v podstate presadzovať tie uh, najlepšie a osvedčené praxe napríklad v arabskom svete, keď nie sme schopní aplikovať tieto pravidlá ani u nás, na našom území. Rodové stereotypy a tie príslušné praxe, to je veľký uh, problém, ako aj všetky tie dôsledky negatívnej stereotypizácie žien, bohužiaľ, dokonca aj dnes e, počujeme, že to pre mnohé ženy nie je problém, že to jednoducho nepredstavuje e, problém, alebo že určité veci jednoducho pre ženy nie sú určené, to, je všetko, e, to sú všetko také stereotypy, ktoré odradzujú mladé ženy, aby sa uchádzali o niektoré aktivity. Jedným e, z takých e, miest, kde sa toto prejavuje, sú aj učebné osnovy v školách. Aj tam sa vlastne tieto stereotypy akýmsi spôsobom infiltrovali a to E, sa potom prejavuje aj v tých e, silových e, vzťahov medzi mužmi a ženami, alebo v tom, ako muži vystupujú voči ženám z pozície sily. Myslím, že aj učitelia by mali byť cieľom určitých povinných určitých, určitých povinných inštruktáží tak, aby sa sami vedeli vyhýbať eh, takém, takýmto rodovým stereotypom, pretože myslím, že ani učitelia eh, nie sú eh, voči tomuto imúni. My v tejto oblasti skutočne hm, vidíme veľa, skutočne veľa stereotypov. Okrem toho je dôležité, aby sme do tohto mainstreamingového procesu rodového zapojili aj e, chlapcov a mužov. Toto je dôležitý krok. Správa, ak sa to takto dá povedať, je takým včasným varovaním v tom, tejto oblasti. V každom prípade som toho názoru, že je veľmi dobrou myšlienkou, pracovať e, s, takouto, e, s takýmto typom správy, aby sme zvyšovali e, povedomie verejnosti o rodových stereotypoch v spoločnosti. A preto plne túto správu v mene ALDE podporujeme. Tak för det. Finns det någon annan som vill begära ordet? Eh. Ďakujeme. Ešte niekto k tejto téme? Snáď niekto z komisie? Ak teda nie sú žiadne ďalšie prihlášky, tak vám len poviem, že výbor bude hlasovať 6. novembra a v pléne bude téma asi v marci 2013. A tým pádom sa dostávame Končíme tento bod a dostávame sa k bodu číslo 12. Integrácia migrantov, jej účinky na trh práce a vonkajšia dimenzia koordinácie sociálneho zabezpečenia v EÚ. Slovo má najprv pani Senišin ako spravodajkyňa. Ďakujem pekne, pán predseda. Máme pred sebou návrh správy. Najdôležitejšie aspekty sa sa týkajú integrácie do, e, mig, e, migrantiek, dopady na trh práce, systém sociálneho zabezpečenia v EÚ. Bohužiaľ, v tomto návrhu nemôžem zapracovať všetky dodané pozmeňujúce návrhy. Za, k svojej vlastnej správe som dodala pozmeňujúce návrhy som vďačná za všetky podnety z vašej strany a tiež za tú možnosť, že môžeme na tejto téme vôbec pracovať. Migrácia žien bola vždy úzko prepojená a respektíve problematika žien bola s problémom migrácie vždy e, spojená. E, ženy sú veľkým podielom vo všetkých e, regiónoch. Pokiaľ ide o profesijnú migráciu, týka sa to mužov. E, ženy sa, e, na ženy sa stiahuje skôr migrácia a e, z rodinných dôvodov, ale dopady na pracovný trh to má veľké. Všetkému tomuto teda treba venovať pozornosť. Pokiaľ ide o takisto o otázky odmeňovania. Ďalej profesijná migrácia, ďalej oblasti, ktoré výlučne e, sú typické pre ženy. A takisto oblasti v prijímateľských krajinách, opatrovníctvo e, starších občanov i detí, e, ilegálna prostitúcia, takisto gastronómia, takisto kriminalita týkajúca sa manželstiev, e, horšie pracovné podmienky, horšie odmeňovanie, nedostatok e, zdravotníckej starostlivosti. E, implementácia politických cieľov sa týka aj oblasti, ktoré, kde, kam spadajú muži, takisto právny štatút, Diskriminácia a viktimizácia. Treba sa pozerať na práva žien e, v migračnej politike, ďalej integrácia do spoločnosti. Tieto ženy potrebujú aj ochranu pred všetkými formami prenasledovania, diskriminácie, ďalej migrantky sú veľmi nehomogennou skupinou. E, potom tu ďalej máme otázku Rómov. To všetko sa musí odzrkadliť aj na, na príslušnej stratégii v danej oblasti, pretože určité veci sa môžu ukázať ako neúčinné Najdôležitejším sa javí to, aby tu bola integrácia žien ako cieľa tejto činnosti. Mali by mať nezávislý právny štatút, právo na prácu a to všetko súvisí s právnym štatútom. Otázky nelegálneho pristahovalectva, dlhšie fázy e, pobytu majú takisto vplyv na integráciu do pracovného trhu. Ilegálne migrantky často pracujú pri opatrovníctve e, detí e, ako e, upratovačky, nedostatočný prístup k pracovného právu. Takisto ide o kvalifikáciu a vzdelávanie migrantiek ale väčšina členských krajín nemá národnú politiku, ktorá by sa týmto smerom uberala. Alebo predchádzanie vykoristovania. Často nemajú tieto ženy dostatok informácií. Malé, malé, málo informácií o diplomoch a často veľmi diplo, e, byrokratické postupy a mnohé ženy sa preto vzdávajú už na začiatok, hoci sú dobre vzdelané, e, do, príjmajú zle platené pracovné miesta. To je e, takisto e, problém takisto problém uznávania kvalifikácií. Mnoho dobre vzdelaných migrantiek vlastne pracuje pod svojou úrovňou vzdelania treba vypracovať primerané systémy pre uznávanie oso- e, profesijných kvalifikácií z tretích krajín a že nám treba umožniť sa aj celý život e, vzdelávať. Prístup k informáciám takisto cez pracovný trh je dôležitým faktorom. Ženy potrebujú prístup k informáciám, pokiaľ ide o ich pracovné práva a iné práva takisto kontakty s inštitúciami a organizáciami. Dôležitým faktorom je aj to, že e, sa informujú v iných otázkach, takisto kontakt s zamestnávateľmi. Ďalším problémom integrácie je, sú jazykové bariéry. Nedostatok e, jazykových znalostí vedie k marginalizácii spoločnosti, tiež zníženie možností sociálnych kontaktov a tým pádom vznikajú e, etnické enklávy. V príjimateľských krajinách sú e, ženy, e, sú muži v lepšej pozícii, pokiaľ ide o vzdelávanie, izolácia rodín ďalej, ženy sa musia starať o deti a nemôžu sa zúčastňovať mnohých ponúk kurzov. Často sú závislé od mužov e, a teda starajú sa o deti. Ďalšou otázkou je integrácia e, migrantiek do sociálneho systému. Sú tu štyri základné princípy. Nediskriminácia, rovnaký prístup a rovnaká, rovnako používané právo, takisto zachovávanie už dosiahnutých práv e, v rovnakom e, rozmedzi, v rovnakých, vo všetkých členských krajinách v jednotlivých a členských krajinách, kde e, ženy boli poistené. Ďalej sociálne práva, ktoré boli nadobudnuté v členských krajinách. Tu, je, tu sú veľké rozdiely. Principiálna otázka znie, otázka, ktorá sa samozrejme týka z analýze, analýzy sociálneho systému a jeho, to je nedostatok údajov. Veľká časť e, pristahovalky nevie, či, ich, e, či im prislýchajúce práva, e, aké sú prislúchajúce práva. Ďalší problém je skutočnosť, že je tu nedostatok komunikácie s tretími krajinami, s krajinami, odkiaľ pristahovalky nepochádzajú a to znamená, tie nadobudnuté práva nemôžu, nemôžu byť vlastne poskytnuté. Teda nedostatok zaistenia proti bezpotrebným rizikám. Ďalej problémy byrokratickej povahy ne, ne, nedostatočný prístup k, poiste, k poisteniu, e, k zdravotníckému systému. Toľko o, e, taká, taká skica na, na, na úvod, na e, ukážku toho, aké veľké pole zaberá táto správa. Teším sa na túto iniciatívu, pretože sa môžeme pokúsiť zlepšiť situáciu pristahovalkyň, efektívnejšie štruktúrovať náš pracovný trh je to dôležitá téma práve pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie. Teším sa na prácu na tejto téme. Ďakujeme slovo a pani Morvaj. Ďakujem veľmi pekne, chcem sa poďakovať. Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať aj za naozaj veľmi detailné vyjadrenia. Vrátim sa k tomu, čo som chvíľkou povedala. Migrantky, imigrantky v Európskej únii Doposiaľ tu ide o veľkú lož. Tvarili sme sa, ako by sme vychádzali z toho princípu, že to sú skrátka ženy, ktoré prichádzajú z tretich krajín, chudobných. Ale buďme prosím otvorení, buďme úprimní, nové členské štáty, napríklad niekdajšie krajiny komunistického bloku, migrantky, ktoré prichádzajú z týchto krajín, presúvajú sa do krajín západu. Veď pre nich platí to isté ako pre tieto osoby z tretieho sveta. Nízko kvalifikované, zo skromných pomerov, často s deťmi, E, staršie osoby, prostitúcia a tak ďalej. Takže to nie sú problémy súvisiace iba s presťahovkami z tretieho sveta, to sú problémy, ktoré sa týkajú aj žien z východnej Európy. Takže prosím, neklamme si takto do očí, naozaj otvorene hovorme o situácii taká, aká je. Migrantky z krajín východu, ktoré sa presúvajú na západ. Často je to nutená migrácia, Takže pozrime sa na ich situáciu a snažme sa ju zlepšiť. Skúsme hľadať návrhy na zlepšenie ich situácie, tak aby sme dokázali zaručiť dodržiavanie ich ľudských práv, dôstojnosti. Takáto garancia musí byť daná bez ohľadu na to, kde sa nachádza príslušná krajina, či je v krajine pôvodu alebo v hostovskej krajine. Je naozaj potrebné, aby <coughs> všetky osoby, ktoré sú nútené opustiť svoju krajinu, svoj domov, sú nútené ísť pracovať inám. Takže je potrebné naozaj kontrolovať, v akých podmienkach sa oni nachádzajú, v akých žijú, v akých pracujú. Tie imigrantky z východných krajín do krajín západu. A ešte jednu vec by som chcela doplniť. Bolo by naozaj potrebné, keby sme im jasne povedali, na čo majú právo. Čierne na bielo musia dostať zoznam toho, čo je pre nich možné, aké majú možnosti porodiť dieťa, aké majú práva. Ich eh, práva ehm, na pracovisku, ale aj inde. Takže prosím, odložme tieto lži, ktoré sme tu prezentovali, že neexistuje nejaká imigrácia iná než z krajín tretieho sveta. Aj členské štáty EÚ sú často e, krajinami, odkiaľ pochádzajú migranti. Ďakujeme, pani Záborská. E, Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom chcem zablahoželať pani e, spravodajkyni k odvedenej práci. A hneď na úvod to chcem povedať, že v zásade súhlasím s vašim stanoviskom. Mám takú maličkú poznámočku. Je potrebné rozlišovať medzi um, voľným pohybom osôb a voľným pohybom pracovníkov v EÚ a medzi takýmto pohybom alebo imigráciou z krajín mimo EÚ. Ja osobne si myslím, že tu ide o integráciu migrantov ktorí pochádzajú z krajín mimo EÚ. To je teda aspoň moje vnímanie. Teda ide o krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ. Pani Senišin veľmi správne uvádza, že ženy migrantky, ktoré rešpektujú legislatívu Európskej únie, ktoré dodržiavajú, to sú teda legálne pristahovalkyne, že zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvoji našich ekonomik a národných trhov. Malička poznámočka. Pripravím možno 2 či 3 pozmeňovacie návrhy v stanovené lehote. Pani Senišin hovorí o potrebe posilniť alebo zviditeľniť práva žien imigrantiek v sociálnych politikách a v pracovnej politike. Možno by sa tam hodilo doplniť uznanie práce odvedenej v rodine, e, aby sa táto práca uznávala do dôchodku, pretože je naozaj mnoho žien, ktoré sa určitú dobu starajú o svojich rodinných príslušníkov, detí a tak ďalej. A keďže my e, trváme na tom, že táto, tá, tento čas sa ženám Európankám zaratáva do dôchodku, tak by sme mali toto isté pravidlo rešpektovať aj v prípade pristahovalkyň. A druhý návrh, ktorý pripravím, a tým je možnosť zladenia súkromného a pracovného života. Aj tam je veľa problémov. Um, už aj v prípade európskych žien, ale aj tu znova musíme trvať na tom, že pristahoval, pre pristahovalky nemusia patriť tie isté pravidlá. Thank you, Chair. First of all, I want to congratulate the Commission for... Ďakujem. V prvom rade, pani, pán predseda, chcem poďakovať eh, za tento dôležitý krok komisii. Hoci aj je podľa mňa dosť slabý, pretože posudzovanie vonkajších dimenzií európskej sociálnej e, bezpečnosti je dôležitým bodom. Je to veľmi realistické. V terejšej fáze v Európe sú tu dva, dva typy otázok. From... Máme tu internú migráciu z najchudobnejších krajín, z východoeurópskych krajín. To je vnútorná migrácia, sú to občania EÚ, ale nemajú rovnaké práva ako e, no, príslušníci daných krajín, ale e, mali by sme mať spoločný prístup, hoci aj sociálna politika nespadá do pola EÚ, ale mali by sme vyvíjať e, na e, členské krajiny, aby uznávali rovnaký e, štandard pre tie, ktoré pochádzajú zvnútra EÚ. A druhá dimenzia je tá vonkajšia dimenzia, to je tá migrácia z e, tretích krajín. Je nevyhnutné pomenovať dve, dve dôležité otázky. Väčšinou sa snažíme vyhnúť čiernemu trhu, ktorý spravuje organizovaný zločin. E, ide tu hlavne o ženy, ktoré sú, ktoré, kde ide o prostitúciu. A ďalšou e, dôležitou oblasťou je domáca práca. S vami, pani Zaborská, súhlasím. Musíme nájsť tu riešenie, pokiaľ ide predovšetkým o to, že ženy sú najzraniteľnejšími, e, pokiaľ ide o penzíny systém. Je tu situácia nevyvážená v tejto oblasti a ak nebudeme mať aktívne opatrenia, tak tá situácia bude pretrvávať a začne byť nebezpečná. Uznávanie kvalifikácií je veľmi dôležitou otázkou, pretože vnútorní či e, externí pristahovalci sú dobre kvalifikovaní a musia však prijať prácu e, pod úrovňou ich kvalifikácií je to naozaj demotivujúce a frustrujúce pre tieto ženy. Mohli by sme sa snáď pozrieť na možnosti e, spustiť informačnú kampaň, aby ženy vedeli o svojich právach, e, pokiaľ ide o školenia a procedúry nediskriminácie. A v neposlednej miere by som chcela navrhnúť po tejto správe, teda po, e, po tomto stanovisku správe. Myslím si, že sme v tejto oblasti robíme dobrú prácu i s komisárkou a mohlo, možno by tu bolo na mieste verejné vypočutie, aby sme zanalizovali situáciu v členských krajinách pre internú migráciu a vzniesť e, alebo pomenovať tu určité prípady, kde členské krajiny nerešpektujú pravidlá, dohodnuté pravidlá v každom prípade e, e, je to veľmi dobrý, dobrá práca, veľmi dôležité stanovisko a myslím si, že až do, tejto, do tohto bodu vaša vízia je v, v každom prípade podporiteľná. Možno budú nejaké pozmeňujúce návrhy, ale je tu, vidím tu možnosť pre veľmi dôležité stanovisko za náš výbor. Ďakujeme pekne. Slovo má teraz e, pani Altáro za komisiu. Thank you very much. Uh, so I'm... E, ďakujem E, ja som z oddelenia, ktoré sa zaoberá e, otázkami migrácie a integrácie e, Európskej komisie. Chcem vás teda informovať o tom, čo v tejto otázke robíme so zameraním na rodové aspekty. Chcem vám poďakovať za príležitosť pohovoriť o tejto téme integrácie migrantov. Je to veľmi aktuálna téma pre komisiu aj radu a určite aj pre Európsky parlament a preto sa veľmi teším aj na vašu správu. E, integrácia e, občanov tretích krajín e, je, spada väčšinou do vnútroštátnych kompetencií a prebieha na lokálnej a regionálnej úrovni. Integrácia takisto súvisí s legislatívou a politikami, ktoré máme na európskej úrovni vrátane smernice o rovnakom zaobchádzaní Máme teda určitý jednotný súbor e, práv pre všetkých e, migrantov. E, integračné politiky sú v podstate určitým stimulom aj pre hospodársky rast. A to sa potvrdilo aj v novom právnom základe, ktorý zavádza Lisabonská zmluva článok 79.4 E, hovorí sa tu o opat- podpore opatrení e, prijatých na úrovni členských štátov zo strany e, Európskej únie. Ide tu teda o benchmarking a výmenu osvedčených postupov, vhodná úroveň, vhodnú úroveň riadenia a príslušné finančné nástroje Predložili sme Európsku agendu pre integráciu, kde sa hovorí o dôležitých bodoch a výzvach z hľadiska integrácie. Ide o to, aby migranti mohli sa plne zapojiť do príjmajúcej spoločnosti tým, že sa naučia jazyk, že majú, budú mať prístup k vzdelávaniu a podobne Máme e, tu niektoré konkrétne odporúčania, napríklad, že by členské štáty mali zabezpečiť e, jazykové e, kurzy, ktoré sú súčasťou toho integračného procesu migrantov. Učitelia by mali mať schopnosti, ktoré sú potrebné na riadenie takýchto kurzov Ehm, okrem toho by sa mali takisto aplikovať politiky na začlenenie migrantov do pracovného trhu. To vyžaduje nezávislosť ehm, a ehm, príslušné možnosti pracovného trhu. Okrem toho treba e, rešpektovať aj e, práva migrantov, ich e, kultúrne a náboženské špecifika základné práva a všeobecné práva sa takisto musia rešpektovať tak, aby sa bojovalo proti diskriminácii a tak, aby sa migranti mohli oboznámiť so základnými právami a princípmi e, príjmajúcich štátov a Európskej únie. Toto všetko e, celá táto integrácia skutočne musí prebiehať na lokálnej úrovni. E, tam v podstate je tá podmienka úspechu alebo neúspechu Ehm, integrácie. Samozrejme je dôležitý, veľmi dôležité aj zapojenie e, regiónov. Dôležité sú ehm, takisto ďalšie opatrenia, napríklad pomoc ešte pred e, príchodom do krajiny, e, informácie o vízovej politike a e, podobne. Európska únia vytvára takisto rámec pre monitorovanie a benchmarking tým, že vytvára spoločné indikátory pre migračné politiky tieto ukazovatele majú za cieľ zvýšiť porovnateľnosť údajov z jednotlivých častí Európskej únie, tak aby sa mohli monitorovať e, výsledky integračných snách a aby sa posilnil tento proces integrácie. My uznávame e, potrebu integrácie v spolupráci s členskými štátmi, takisto na úrovni vzdelávania, zamestnanosti a sociálnej integrácie. E, čísla však ukazujú, že migranti sú vo veľmi zložitej a zložitejšej situácii než domáci obyvateľia, pokiaľ ide o začlenenie do pracovného trhu, vzdelávania a spoločnosti. E, sú viac, e, majú vyššiu mieru nezamestnanosti než e, obyvateľia Európskej únie a sú takisto viac vystavení riziku chudoby. Sú takisto oveľa častejšie v situácii, kedy pracujú na pracovné, na základe pracovných zmluv na dobu určitú a komisia takisto pracuje aj na rozvoji európskych modelov, e, ktoré by mali byť akýmsi pružným referenčným bodom, ktoré by jednotlivé členské štáty mohli preberať v závislosti od toho, akým výzvam v oblasti migrácie e, čelia. Je, či taká sa to troch oblastí, jednak e, integračné kurzy a ďalšie e, e, hospodársky a mm, sociálny výbor e, organizuje trikrát za rok kurzy. Jeden z nich sa bude trvať na budúci týždeň 17. oktobra. Tam budeme riešiť otázku prínosu migrantov k hospodárskému rozvoju Európskej únie. Ďalším dôležitým nástrojom je E, Európsky integračný e, fond, ktorý má určitú sumu od roku 2007 do roku 2013. Určitá časť sa e, vynakladá na vnútroštátnej úrovni, určitá časť na celoeurópskej úrovni. Komisia navrhuje, aby sme zamerali časť tohto fondu v budúcnosti v rámci nasledujúceho viacročného finančného rámca na podporu konzistentných stratégií na integráciu na lokálnej úrovni a to za, pri zapojení lokálnych a regionálnych e, orgánov. Pracovný program na rok 2014 e, DAFNE e, je zameraný na, najmä na ženy a to v rámci dvoch návrhov. Jednak pokiaľ ide o podporu obetiam násilia, komisia bude financovať projekty, ktoré predstavujú podporu pre ženy a mladých ľudí, vrátanie migrantov. No a po druhé ide o boj proti násiliu proti ženám. Komisia tu bude financovať projekty na zvýšenie povedomia v tejto oblasti, na prevenciu e, násilia proti ženám, vrátanie ženám z, z, z komunity migrantov v roku 2010 e, sa prijala smernica o e, boji proti e, obchodu s, ženami s ľudskými bytostiami a ženami, vrátane žien. To sú praktické a konkrétne opatrenia, sú tu obsiahnuté praktické a konkrétne opatrenia, ktoré by sa mali realizovať v nasledujúcich 5 rokov. Veľká časť pracujúcich v Európskej únii práve e, zahrňa aj migrantov a z toho veľké percento predstavujú ženy, ktoré robia len na čiastočný úvezok alebo e, na základe dočasných kontraktov. A tieto ženy posielajú peniaze, ktoré zarobia v Európskej únii ako e, pomoc rodinným príslušníkom, ktorí zostali doma. A to znamená, že sa e, že tu vyvstáva potom otázka napríklad penzijného zabezpečenia takýchto ľudí, ktorí sa po napríklad 15 rokov práce e, vracajú domov a nemajú prakticky žiadnu ochranu, lebo celú tú dobu fungovali prakticky ako bankomat. To znamená, že keď sa vrátia domov, nemajú dostatočné e, prostriedky, finančné prostriedky vo vyššom veku, ktoré by mohli využívať. Ďakujem a teraz eh, chcem poďakovať pani Senčín, aby sa ujala slova. Chcem poďakovať za eh, tieto návrhy a som veľmi rada, že sa takto zhodneme. Všetci chceme, aby sa tento problém vyriešil. Teraz teda ešte e, ten časový harmonogram. Termín na predloženie návrhov je 15. oktobra do 5. popoludní a výbor bude hlasovať 6. novembra o tejto téme a potom 7. Na plenárku ešte žiadne rozhodnutie nebolo urobené. A teraz sa dostávame k bodu 13, schôdza koordinátorov, tá sa bude konať popoludní. Môžeme teda prikročiť k poslednému bodu 14, a to sú nasledujúce schôdze 5. novembra o 15.00, 6. o 9 a o, o, od 3 do 18 a 6. novembra od 9 do 12.30. Týmto sa zasadnutie odročuje.